przewodniczący! E, wznawiam posiedzenie. Chcel by som pokračovať v stretnutí. Máte k dispozíciu zápisnicu zo včerajšieho stretnutia. Sú nejaké pripomienky? Dobre, ak nie, tak je zápisnica schválená. Prvým bodom dnešného poobedňajšieho programu je hodina otázok pre predsedu komisie. Budeme postupovať podľa bežného postupu. Na otázku aj na odpovede jedna minúta, potom e, prípadne dodatočná otázka na 30 sekúnd aj e, na dodatočnú odpoveď bude 30 sekúnd. Najprv sa vyjadria e, šéfovi alebo lídry politických skupín. Najprv pán pán Kol v mene EPP. Pani Kol, pardon. Vážený pán predseda, vážený pán Barózo, Chcela by som sa vás spýtať, e, ako, ako vyzerá situácia s týmto Európskym fondom pre naliehavé situácie, najmä vzhľadom na to, že tento fond má celoeurópsky charakter. A moja otázka je takáto. E, čo by ste povedali na rozšírenie objemu tohto fondu? Už ste k tomu niečo hovorila. Ako naplniť E, túto problematiku a aký kalendár e, zvoliť, aké lehoty stanoviť, pretože pokiaľ ide o situáciu v oblasti štátnych dlhov a verejných dlhov, tak situácia je dosť e, kľudná, ale čo chcete v tomto smere robiť? E, ďakujem veľmi pekne, vítam vás, pán Barozo, v tomto parlamente. E, ďakujem pekne e, za otázku. Nie je to pozícia len moja, ale pozícia komisie. A e, konkrétne, že efektívna finančná kapacita musí byť posilnená a rozšírený jeho rozsah. Považujeme to za súčasť obsiahlej reakcie a odpovede. Samozrejme, nie je to tu nie je to všetko, je tam len jedna veta o ESDF, e, tiež je to fiskálna reforma e, a ďalšie reformy, ale je veľmi dôležité pre stabilitu eurozóny zvýšiť e, kapacitu pôžičok, pretože momentálne je to 40 miliard eur, ale vieme, že SDF nemôže byť len na tejto hranice 140 miliard myslím si, že toto je veľmi konstruktívny prípad a teda návrh a mal by byť prijatý čo najskôr ako súčasť obsiahlej reakcie. Ďakujem pekne. Sú nejaké dodatočné otázky? Áno, ja pán Barozo, hovoríte, že lepšie skôr ako neskôr, ale čo to znamená konkrétne? Kedy? Kedy je, a, kedy je skôr a kedy je neskoro? Pre, pretože my potrebujeme zasiahnuť, aby sme garantovali stabilitu finančných trhov v najbližších mesiacoch, pretože teraz sme svedkami E, všeobecných prestreliek na úrovni ministrov financií a šéfov vlád. Teda buďte prosím konkrétnejší. Takže skôr než neskôr znamená presne to, neoddialovať to. V minulosti sme videli, že mnohí analytici si myslia, že Európska únia viac reaguje, než koná. Takže my musíme konať čo najskôr. A zdá sa, že eurozóna a teda e, na ekofine, ktorý sa konal včera a dnes, že sa dosiahol istý pokrok a myslím si, že by bolo rozumné e, na rade 1. E, februára reagovať na tieto otázky a riešiť to. Ďakujem. A teraz pán kolega Steven Hughes v mene socialistov a demokratov. Ďakujem pán predseda, vážený pán predseda Rady Baroso, vieme, že už sa vzniesli veľmi výrazné námietky proti tomu, čo urobila komisia v súvislosti s greckými a írskymi trhmi práce. Týka sa to aj sociálneho dialogu. Vaša nová stratégia sľubuje viac menej to isté, revíziu indexácie, spravodlivé konania, dávky v nezamestnanosti a zníženie prehnanej ochrany pracujúcich ľudí. Súhlasíte s tým, že komisia by mala podporovať sociálny dialog a e, diskusiu, než tomu je teraz naopak? Myslíme si, že sociálna kapitola, kapitola Lisabonskej zmluvy je tu. Akú právnu bázu používa komisia na e, vyjednávanie na trhu práce? medzi zamestnávateľmi a zamestnancami, pretože ak chceme dosiahnuť stratégiu do roku 2020, nemôžeme sa tomu vyhnúť. Môžem, môžem vám povedať, že e, podporujeme to na národnej úrovni, ale aj na úrovni EÚ. Malo by to byť eh, zodpovednosťou eh, jednotlivých členských štátov, tento sociálny dialog. To vediem so všetkými part- relevantnými partnermi, ale zastávame názor, že by sme mali vytvoriť viac stimulov pre prácu. Samozrejme, musíme riešiť túto situáciu na trhoch. Myslím, že je to súčasť strukturálnej reformy na zvýšenie kon- konkurencieschopnosti Európy. Áno, dodatočná otázka? Ďakujem, pán predseda, za túto možnosť. Prečo, pán predseda Barroso, sa zameriavate len na trhy práce? Čo iné trhy, ktoré patria do celkového obrazu? Finančné trhy, interný trh, trh s komoditami. Všetky tieto trhy e, sú zanedbávané a prečo by mali iba pracujúci na trhu práce niesť záťaž recesie? Prečo len oni? To nie sú len pracovné trhy e, my robíme aj reformu finančných trhov aj s aktívnou podporou tohto parlamentu. Diskutujeme v tomto Eh, ročnom prieskume o prehlbení eh, reformy a eh, napríklad zameriavame sa aj na energetické trhy, ale pracovný trh je súčasťou štruktúrálnej reformy na posilnenie konkurencie schopnosti Európy, predovšetkým v tých regiónoch, ktoré sú zraniteľné a vieme, že v týchto sa odohrávajú dôležité pracovné reformy. A teraz pán Guy Verhofstadt v mene liberálov a demokratov. Áno, pán e, predseda, viem, že v súkromných rozhovoroch s pánom prezidentom Medvedevom ste hovorili o prípade pána Chodorovského, Chodorkovského. A e, keď toto malo byť istým testom, tak ten test zlyhal. 31. E, decembra bol zatknutý Boris Nemcov článok 31 ústavy zaručuje právo slobodne sa zhromažďovať. Preto 31. v mesiaci sa organizuje protestné zhromaždenie. Myslím, že e, teda počas tohto roka je 7 dní, 7 mesiacov roku, keď bude 31 dní, takže máme možnosť a dúfam teda, že dôjde k takýmto zhromaždeniam oveľa viac než eh, predtým v tomto roku. Takže eh, ako môžu postupovať európske inštitúcie v tomto. Eh, Rusko je členom OECD a možným členom aj ďalších organizácií a preto si myslím, že aktívny prístup európskej inštitúcií je potrebný. Ako ste povedali, my riešime túto otázku našimi ruskými partnermi a Európska únia už verejne reagovala na e, proces s pánom Chodorkovským prostredníctvom vyhlásenia vysokej reprezentantky každý občan má právo na spravodlivý e, proces, tak ako je to v charte ľudský, základných ľudských práv a tiež my chceme posilniť partnerstvo medzi Ruskom a EÚ. E, štátny, e, právny štát je aj základným kameňom tej spolupráce a prostredníctvom našich stretnutí s ruskými partnermi vrátane 7. decembra na samite v Bruseli E, my sa snažíme presvedčiť alebo snažíme sa rokovať s našimi ruskými partnermi o tom, že musia dodržiavať e, všetky demokratické zásady. Toto bola len poznámka, ale myslím si, že aj pre našu snemovňu je to veľmi naliehavý problém. Nemôžeme pokračovať tak ako doteraz, čo sa týka postoja k Rusku. A nie preto, že by sme mali dôležité obchodné vzťahy s Ruskom, ktoré musíme udržiavať. Práve naopak, veľmi sa mus- si musíme dávať pozor v tejto veci. Ďakujeme pani Rebecca Harms za zelených. Ďakujem za slovo. Sloboda tlače a médií v Rusku je zdrojom obáv a ak chceme diskutovať o tejto téme, vážený pán predseda, treba to zobrať v kontexte, ktorý e, predstavilo to, čo sa deje v Maďarsku. Nechápem, ako komisia môže byť taká laxná voči maďarskému mediálnemu zákonu, pretože tento protirečí základným princípom a hodnotám v Európe aj mimo Európy. Máme tu už názor právnych odborníkov, ktorí vytýčili, že sa porušil zákon z Helsing, smernica o audiovizuálnych médiách, dohovor UNESCO, kodaňské kritéria a tak ďalej a tak ďalej. Tento zákon porušuje chartu základných ľudských práv a tak ďalej a tak ďalej. Nebudem už ďalej vymenovávať. Chcem sa spýtať, kedy mienite vykonať adekvátne kroky voči Maďarsku? Aký je harmonogram týchto krokov? Prečo stále ne, sme nerozbehli postup, ktorý sa uplatňuje pri porušovaní práv v tomto sektore napríklad? Pán Baroso odpovedá, musíme z Maďarsku, Maďarsku podobne ako v iných členských štátoch, aplikovať nestraným spôsobom zákon. A správnicky musíme postupovať veľmi obozretne, práve preto musíme sa správať podľa nastolenej metodiky. To práve robíme. Krus informoval výbor LIBE včera, aj kultúrny výbor. Pani komisárka Kroes informovala o tomto mediálnom zákone v Maďarsku a Mienime poslať list vláde Maďarska tento týždeň. To bude len prvý list a e, na tento list by vláda Maďarska mala odpovedať, ale opakujem, musíme postupovať podľa objektívnych a nestranných postupov, ktoré sú právne podložené, pretože Maďarsko, podobne ako každý iný členský štát EÚ, má právo na to, aby komisia postupovala nestranne. Som, buďte si istí, že veľmi obozretne sledujeme túto záležitosť. Chcem poprosiť, aby sme mali prístup k dokumentácii, ktorú poskytnú komisii maďarské úrady, lebo aj my sa chceme k tomu vyjadriť. Máme trochu pocit a také podozrenie, že Maďari e, chcú hrať hru o čas a neodovzdali kompletnú dokumentáciu, čo samozrejme neuľahčili e, situáciu okolo tohto zákona. Myslím si, že je naozaj veľmi citlivé a delikátne vyjadrovať sa pred e, možnými kandidátskymi krajinami ako Turecko a žiadať od nich plnenie kodanských kritérií, keď členská krajina ich neplní. Samozrejme, my parlamentu poskytujeme všetky informácie a pani Kroes bola včera na zasadnutí e, dôležitého, na dôležitom zasadnutí výboru. Ale samozrejme sú to otázky právneho charakteru. Musíme sledovať isté konkrétne ciele. Objektívne pani e, vicekomisárka má vysokú dôveryhodnosť a my nechceme to ohroziť. Ja vás môžem ubezpečiť, že naozaj venujeme tomuto veľkú pozornosť aj obavím, ktoré boli vyjadrené. Ja som osobne sa rozprával s premiérom Orbánom, on zajtra príde tuto do parlamentu, budeme o tomto aj politicky diskutovať, ale musíme tiež e, postupovať podľa jasného postupu. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán Michal Tomáš Kaminsky e, za konzervatívcov. Pán predseda, pred niekoľkými dňami medzištátny e, výbor, ktorý funguje v Moskve, e, publikoval e, správu ohľadom Smolenska, ohľadom teda katastrofy, ku ktorej tam došlo a verejnosť bola naozaj šokovaná výsledkami správy a pristupuje e, k tomuto e, dokumentu akoby, ktorý nie je nestranný. E, sú tam výsledky a informácie, ktoré nie sú veľmi priaznivé pre Rusko a zdá sa, že sa tam presúva, ide tam o presúvanie viny na inú stranu. nie je jasné, kto presne urobil chybu pri návšteve e, teraz už nebohého prezidenta, ale vyzerá to tu, že ide akoby o nejakú e, konšpiráciu, politickú konšpiráciu, e, ktorá nechce pripostiť pripomienky Ruska alebo vyjadrenie sa, objasnenie e, tejto smolenskej tragédie, kde e, zahynula hlava štátu, e, členského štátu EU vrátane politickej elity. Poprosím vás, aby ste sa držali rečníckého času. Vážený pán Kaminsky, nikto, nikto nikdy nezabudne na túto hroznú tragédiu ani v Poľsku, ani nikde inde vo svete. Hlboko súcitíme s prezidentom Kačinským a so všetkými, ktorí boli na palube lietadla v ten tragický deň. Minulý týždeň bola publikovaná spomínaná správa, som si ju prečítal a som si vedomý aj polské reakcie na túto správu. E, chápem tento rozmer spomínanej tragédie, ale zároveň musím povedať, že komisia by mala reagovať len vtedy, keď existuje právny základ na to, aby sme mohli reagovať. A v tomto prípade intervencia v tejto záležitosti nie je náležitá. Zároveň musíme urobiť všetko, čo je v našej právnej kompetencii, ak nás niekto takto osloví. Ďakujeme. Pán predseda, eh, neviem, či som dobre porozumel keďže zatiaľ polská vláda e, neoslovila komisiu ohľadom tejto témy, ak by teda sa tak stalo, ak by požiadala komisiu o pomoc, e, tak by potom komisia reagovala? Ako som sa už vyjadril, musíme si preštudovať právny základ, ktorý by nám umožnil reagovať. Podľa mňa to bolo vojenské lietadlo, bola to štátna návšteva, takéto informácie mám a pravidlá, ktoré sa vzťahujú na takúto situáciu, nám neumožňujú sa zapojiť. Existujú isté právne normy, ktoré nadobudli platnosť až po tejto tragickej udalosti a tie nám práve boli bývali, umožnili sa zapojiť, ale takto to nie je možné. Neformálne je však vždy e, možné sa porozprávať s polskými ustanovizňami, ak oni budú žiadať takúto diskusiu. Ďakujeme veľmi pekne, hovorí predseda parlamentu, teraz pán Lotar Bisky, predseda ďalšej skupiny Zjednotená ľavica. Vážený pán Barózo, my všetci vieme, aká je dôležitá stabilita eura a preto som veľmi prekvapený niečím, k čomu došlo. Rozšírenie e, tohto ochranného valu e, vy a ste to otvorili a pani e, Merkelová povedala, že to je nič. A ja si kladiem otázku, že vy medzi sebou nehovoríte, vy s Merkelovou, Merkelová s vami, čo sa deje? Veď nie je to prvýkrát, keď mass media e, na to poukazujú a nejde tu pritom o nejaké manželské nezhody alebo nejaké e, prekáračky, ale ide tu o veľmi dôležitú politickú záležitosť. E, ja nevždy súhlasím s pani Merkelovou, ale teraz z tohoto všetkého, kto má užitok, to sú špekulanti. Európska únia a každá jej inštitúcia má svoje e, kompetencie a zodpovednosti. My máme istú zodpovednosť a myslíme si, že e, toto je správna cesta pre euro, pre eurozónu. Máme veľmi obsiahlý dokument, e, ktorý sa týka každoročného, celoročného výskumu a myslím si, že máme nielen právo, ale aj povinnosť to urobiť. E, Toto sme aj urobili a myslím si, že to bolo veľmi dobre prijaté trhom, ako sme to videli aj pred niekoľkými dňami, pretože oni pochopili, že teraz je naozaj odhodlenie, odhodlanie pohnúť sa tým správnym smerom, e, vrátanie e, toho fondu, ktorý sme spomínali Samozrejme, potrebujeme ešte viac urobiť v tejto oblasti. Toto je názor Európskej centrálnej banky, ktorá, ktorý bol vyslovený veľmi jasne. Ja dúfam, že sa členské štáty dohodnú aj o, e, vychádzajú z tej pozície komisie. Pán, pán Barozo, ja plne Akceptujem to, že aby, si, aby ste svoje stanovisko predniesli aj správu, ale ja trvám na mojej otázke. Ide tu o dôležitú, mimoriadne dôležitú vec v kľúčovom okamihu, ako je teraz, lebo tu máme rôzne špekulácie okolo eura. Ako sa potom vníma vaše stanovisko ako stanovisko komisie, ktoré nebolo zosúladené so stanoviskom Sarkozyho a ani Merkelovej. My nepotrebujeme, my nepotrebujeme e, povolenie na to, aby sme vyjadrili svoj e, názor a myslím si, že je aj v súlade so závermi poslednej rady, kde členské štáty povedali, že treba e, prijať akékoľvek potrebné opatrenia na ochranu a posilnenie trhov a povedali, že konkrétne ESF e, musí byť posilnený. Ja teda nemôžem vám e, sa, nemôžem sa vyjadriť v pozícii iných, ale v pozície komisie. Je to tá istá pozícia, akú zastáva Európska centrálna banka a ďalší kľúčoví hráči, e, ktorým leží na srdci stabilita eurozóny. Preto musíme zdôrazniť tie veci, ktoré máme spoločné Ďakujem. Teraz pani Marta Andreasen. Ďakujem, pán predseda, pán predseda Baroso. Po 15 rokoch služby sa dvor účtovníkov vyjadril veľmi prekvapivo, pretože poukázal na nezávislosť, nedostatok nezávislosti európskych auditorov, úroveň transparentnosti a na nezrovnalosti. Toto vyjasnenie bolo publikované včera pánom Ingwildom a to len podporuje a počiarkuje komisiu právomoci komisie. Tento parlament však udelil absolutórium vždy za posledných 15 rokov. Možno je čas pre tento parlament, aby neudelil pre, absolutórium, pretože treba žiadať, aby existovalo skutočne nezávislé teleso, ktoré by robilo audit aj rade, aj komisie. Európska komisia má isté finančné záväzky a zodpovednosti. Pán Barroso, ak umožníte externým auditorom, aby prešli vaše účty, povedzte nám pravdu, ako sa minuli peniaze európskych daňových poplatníkov. Ďakujem. Musím pripomenúť, že Európsky dvor auditorov je plne nezávislý orgán. Komisia vôbec nemá žiaden vplyv na jeho fungovanie a na priority a my ani sa nesnažíme o takýto vplyv. Je to v záujme komisie aj v záujme občanov, aby sme rešpektovali nezávislosť auditorov. Ja nikdy sa k tomu nevyjadrujem negatívne. Ústavný súd, Európsky ústavný súd a Európsky účtovný e, dvor a súdny dvor, to sú nezávislé inštitúcie a tak musia fungovať. Samozrejme, existuje dialog medzi týmito inštitúciami ako súčasť auditného e, procesu, tak aby sa zaručilo, že všetky financie e, fungujú tak, ako majú. A tiež by som mal prepomenúť, že za posledné roky e, bolo vydaných alebo bolo poslaných dosť veľa kritických listov, ale ja by som chcel teda pripomenúť, že naozaj musíme rešpektovať nezávislosť Vážený pán predseda, pán Baroso, ja nesúhlasím s vašou odpoveďou. Kritika, ktorú vzniesol Európsky dvor auditorov za posledných 10 rokov, sa ukázalo, že komisia sa vždy obracia na auditorov a žiada od nich, aby menili metodiku svojej práce tak, aby správa o výdavkoch EÚ vyzerala lepšie, aby čísla vyzerali lepšie. 30 rokov pracujem v oblasti účtovníctva a auditov a nikdy som nevidela, aby si dovolil ten, ktorého kontrolujú auditory, inštruovať auditora, ako má robiť svoju prácu. Ako môžeme my teraz vedieť, či zníženie sadzieb je preto, že komisia žiadala od účtovníkov niečo, alebo či, sú to zlepšenie, či je to naozaj zlepšenie metodik. Komisia, podobne ako Európsky parlament, má právo vyjadriť sa k auditovému procesu auditov. Samozrejme, to robíte aj vy teraz. Komisia je ale aj politický orgán. My sme boli zvolení týmto parlamentom, takže máme právo vyjadriť svoj názor. Toto nie je žiaden tlak Eh, ja si myslím, že aj vaš, eh, vaša pripomienka by mohla byť neakceptovateľným tlakom, takže musí byť jasné, že my plne rešpektujeme účtovný dvor, nevyvíjame na neho tlak a čo najviac sa snažíme zabezpečiť jeho nezávislé fungovanie. Ďakujem, pán predseda. A teraz pán Daniel van der Stop, eh, nezaradený. Ďakujem, vážený pán predseda. E, pán predseda, Jeruzalém je jediné hlavné mesto, ktoré e, je rozdelené v izraelskom štáte. Jeruzalém by mal byť izraelským teritóriom, tak západný ako aj východný. Mali by sme byť hrdí na Izrael, to je jediná demokracia e, v mori diktátorských režimov a E, Izrael bojuje proti džihádu, proti svetej moslimskej vojne a v tejto vojne e, vlastne bráni všetky tie hodnoty, ktoré bránime my a preto musíme plne podporovať židovský štát. Európska únia by mala medzinárodnému spoločenstvu vyslať e, jednoznačný signál. Zastúpenie Európskeho spoločenstva by malo sídliť v Jeruzaleme, v jednotnom Jeruzaleme. Pán Barozo, mali by sme E, jednoducho e, je Ramadán odstrániť z Jeruzalému. My sme proti e, akémukoľvek zastúpeniu Európskej únie mimo Jeruzalému. V prvom rade viete, aká je pozícia komisie smerom k Izraelu. My plne podporujeme existenciu Izraela. Ako ste povedali, je to demokratický štát vo veľmi ťažkom prostredí. A tiež plne uznávame právo Izraela na existenciu, ale zároveň chceme, aby Izrael e, rešpektoval právo palestinského národa na sebaurčenie a preto je riešením existencia dvoch štátov, ktoré by sa navzájom rešpektovali aj e, medzinárodné práva by rešpektovali. Čo sa týka otázky zmeny hlavného mesta v našej prezentácii, e, nevidíme dôvod na túto zmenu. Áno, dodatočná otázka. Áno, pán predseda. Ehm, ja som sklamaný touto odpoveďou, no ale dobre. Východný Jeruzalem. Komisia odsúdila Izrael za budovanie e, obidiel a domov, ale čo robiť, veď sú tu žiadosti o stavebné povolenie na E, obydlia v Jeruzaleme, východnom i západnom a e, ide tu o obydlia pre Židov i pre Arabov. Ale čo sa dá robiť e, zo strany komisie, čo môže komisia urobiť, pretože Izraelčania, ktorí žijú vo východnom Jeruzaleme, tiež majú právo na svoje obydlie, pán Barózo. Ja si myslím, že stanovisko, naše stanovisko je plne v súlade so stanoviskom medzinárodnej komunity a s názorom štátu Izrael, čo sa týka na osady. Záležitosť osadníkov riešila súčasná vláda nie vždy napomocným spôsobom, hoci všetci sa snažia o mier v danom regióne. Poznámka, ktorú ste urobili, iba podporuje takúto výpoveď o tom, ako my vnímame Jeruzalém, je to mimoriadne dôležité mesto v mimoriadne ťažkej situácii. To mesto je dôležité pre nás všetkých a preto musíme neustále sa snažiť o mier v tejto oblasti, ale podporovať aj Izrael bez toho, že by sme popierali práva ostatných ľudí. Ty si tiež zaslúžia našu podporu. Ďakujeme, pán predseda rady. Teraz prejdeme na konkrétne témy. Prvou je inovatívnosť a energetika. Je to druhá časť našej hodiny otázok pre predsedu komisie. Takže inovácie a energetika. Náš kolega Alechovi dal kvadras, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem, vážený pán predseda, vážený pán predseda komisie. Komisia podnecuje inováciu v rozličných oblastiach nášho energetického systému. Môžem spomenúť e, druhú generáciu e, E, štiepenie jadrové, jadrová syntéza, štvrtá generácia, obnoviteľné energetické zdroje, energetická efektívnosť, používanie batérií na základe vodíka, elektrické vozidla a tak ďalej a tak ďalej. Zdroje sú veľmi obmedzené, vážený pán predseda, a mnohí občania si kladú otázku, a ja vám to teraz tlmočím, sa na to pýtajú a zatiaľ, čo komisia v súčasnom zložitom kontexte e, chce klásť dôraz na ktoré z týchto priorit. Ktoré z týchto priorit sú tie najprioritnejšie pre komisiu? Veľmi ťažká otázka, pretože všetky tieto priority sú prepojené. Potrebujeme integrovaný trh s energiou, a takým spôsobom môžeme mať aj energetickú účinnosť a obnoviteľné energie. Energetická účinnosť je určite prioritou a musíme investovať do nízkouhlíkovej technológie, e, pretože tam aj externý rozmer a my musíme e, sa o to usilovať musíme sa usilovať o zjednotenie. Myslím si, že sú štyri priority a chcel by som, aby sa tomu venovala rada dokončenie energetického trhu a implementácia všetkých pravidiel vnútorného trhu, energetická účinnosť, nízkouhlíkové technológie a e, akceptovanie spoločného úsilia v spoločnom priestore. Ďakujem. A teraz pani e, Romana Jordan Cizel. Vážený pán predseda Rady, pán Barroso, Európska únia musí znížiť svoje skleníkové emisie o 20 do roku 2020. Na politickej úrovni už teraz hovoríme ešte o ambicioznejších cieľoch. Je známym faktom, že najväčšie bremeno budú niesť ľudia pracujúci v energetike a takisto sektor informačných technológií bude pod veľkým tlakom, kedy budú vhodné podmienky na to, aby sme aplikovali ambicioznejšie ciele ako 20 aké merateľné ciele by sme si mali e, predsavzať, aké opatrenia, opatrenia, ktoré ste aj vy spomínali, keď ste odpovedali na otázku môjho kolegu. Ďakujem za slovo. Toto je tiež globálny proces, nielen proces v rámci EÚ. E, Cancún bol dôležitým krokom, v tomto procese, bol motiváciou a stimulom, ale nestačí podľa nás na to, aby sme napredovali, aby sme sa zaviazali k záväzným cieľom. Myslím si, že by sme mali požiadať aj ďalších, predovšetkým najväčších znečisťovateľov, nové vyvíjajúce sa ekonomiky, aby tiež k tomuto výrazne prispeli. Zatiaľ sa k tomu neodhodlali. A preto musíme nájsť ten správny spôsob, ako sa Eh, ako reagovať. A preto tiež tie krajiny, ktoré môžu vyvinúť úsilie, musíme ich k tomuto povzbudiť. A preto na rade 1. februára eh, by som chcel, aby sa dosiahla väčšia energetická účinnosť, pretože eh, tam zaostávame. My máme stanovené ciele do roku 2020, ale musíme sa zlepšiť, čo sa týka energetickej účinnosti. Vážený pán predseda, ďakujem pánu predsedovi rady, pánu Barosovi. Energetická bezpečnosť a nízke náklady pre spotrebiteľov na energiu do budúcnosti, aby sme toto mohli dosiahnuť, Európa musí používať nízkouhlíkovú energiu. To je čisté uhlie, technológie, ktoré využívajú čisté uhlie, ktoré sa ešte len vyvíjajú a aj v tom sme veľmi pomalí. Aké zábezpeky nám môže dať predseda Európskej komisie, že sa bude podporovať výskum pri zachytávaní a skladovaní uhlíka a že bude sa podporovať aj do budúcnosti? Môžem vás ubezpečiť, že sa o to snažíme, ale e, konec koncov sú to členské štáty, ktoré rozhodujú o financovaní e, výskumu a toto je otázka, o ktorej budeme diskutovať, keď sa predstaví viacročný finančný rámec. Ale dúfam, že členské štáty budú toto považovať za prioritu, a teda investíciu do nízkohlikových technológií, energetickej účinnosti. A to sú vlastne priority pri vytvorení Európskeho strategického technologického plánu. A toto teda navrhujeme eh, aj na program nasledujúceho zasadnutia rady. Teraz pani Hol. Povedali ste pred chvíľou, že členské štáty zatiaľ dosiahli polovičný cieľ v porovnaní s tým, ktoré, ktorý dosiahnuť mali a pritom je cieľ iba 20 do roku 2020. Prečo komisia nevyvíja tlak na tieto krajiny, aby aspoň tento cieľ bol záväzný pre členské štáty? ale my tlačíme na tieto členské štáty a preto to chceme dať aj na program nasledujúcej rady. Ešte stále zaostávame v energetickej účinnosti. Ja nie som veľmi spokojný so situáciou, snažíme sa ju zmeniť. V prvom rade e, energetická účinnosť je integrálnou súčasťou našich cieľov stratégie 2020 v súčasnosti vedieme dialog s členskými štátmi, aby vytvorili svoje vlastné ciele, aby implementovali stratégiu 2020. Odhadujeme, že v rámci existujúcich politík by úspory neboli viac ako 10 ale myslíme si, že výsledky by mohli byť oveľa ambicioznejšie, ale zatiaľ sme teda zaostávame a preto myslíme, že by sme mali sledovať dva ciele sledovať e, ten e, progres, ten pokrok, ktorý sa dosahuje pri implementácii stratégie 2020 a v roku 2013 e, revidovať pokrok. Ak sa ukáže, že naše ciele 20 nie sú pravdepodobné, že ich dosiahneme, tak budeme zvažovať stanovenie záväzných národných cieľov pre každé, každú krajinu. Pán Reinhard Butikofer. Vážený pán predseda, ďakujem vám. Pán predseda komisie Barózo, mám jednu otázku. Týka sa harmonizácie, bonifikácie, energie, všeobecné energie, e, ktorá sa produkuje v domácnostiach v rámci Európskej únie. E, príslušný komisár Ottinger E, sleduje model, ktorý by zničil nemecký systém a pritom nemecký systém funguje najlepšie. Hovorí sa tu o harmonizácii, ale to môže jednoducho skoncovať celou jednou generáciou zariadenie na obnoviteľné energetické zdroje zo strany jednotlivcov. A to, neby, to nie je dobrá správa. Pán Ettinger by nemal takto situáciu naťahovať. On chce meniť veci už v roku 2012. Ako e, vy vnímate a ako chce, aký máte úmysly s týmito plánmi Otingera? Predovšetkým by som chcel povedať o našom prístupe k energetickej efektívnosti, že urobíme maximum, aby sme dosiahli stanovený cieľ. Snažíme sa energetiku prepojiť s ďalšími politikami, s ďalšími cieľmi, napríklad bojom proti klimatickým zmenám. Zároveň platí, že tu nejde len o stanovanie cieľov. Ide aj o to, čo sa deje v reále v členských štátoch. Myslíme si, že je lepšie, ak si členské štáty stanovia svoje vlastné vnútroštátne ciele a potom uvidíme, či ich dokážu splniť. Ak áno, super. Ak nie, my stanovíme záväzné ciele pre členské štáty. No aspoň ich navrhneme, ale podľa mňa je oveľa lepšie začať tým, že prístup k plneniu cieľov bude ako by dobrovoľný. Tento prístup sa nám v minulosti osvedčil. Podľa mňa je to ten správny prístup, ale nevylučujeme vôbec, že raz pre každú krajinu stanovíme zhora záväzné plány a ciele, ale chceli by sme predovšetkým, aby si členské štáty vzali za svoje takéto ciele a preto postupujeme týmto spôsobom. Ďakujem, hovorí pán predseda parlamentu Paul Rubik. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem. 4. Februára, 1. februára budeme mať energetickú radu. Máme dve smernice, o ktorých sa bude hovoriť. To je eh, rámcová smernica o vode a potom smernica o hodnotenie um, životného prostredia. Ako môžeme toto zosúľadiť? Hovoríme o životnom prostredí a o energetickej výrobe. Uh, myslím si, že tie postupy by nemali trvať dlhšie než rok. Komisia momentálne navrhuje až 5 rokov, ale to je celé legislatívne obdobie a bohužiaľ myslím si, že toto nemôžeme akceptovať. Uh, bola by komisia pripravená zredukovať toto obdobie a prispôsobiť smernicu, rámcov smernicu o vode tak, že v budúcnosti uh, uh, závody na uskladňovanie uh, vlastne budú fungovať tak, ako je to uvedené v tejto smernice. Vo všeobecnosti komisia bude reagovať takto v čase prijatia aj v čase realizácie spomenanej normy. Otázka je, že Členské štáty nás už teraz žiadajú o odklad. Preto sa budeme koherentne snažiť postupovať ďalej a vyvažovať nerovnosti na internom trhu, aspoň teda na tom, čo veríme, že by mal byť interný trh. Čo sa týka energetiky, máme totiž veľmi odlišné právne normy. Nezačíname na zelenej lúke 1. februára. Bude prezentované oznámenie, ktoré je istým historick, pokračovaním historického balíčka energetického, ktoré sa iniciovala pred niekoľkými rokmi v komisii. Nehovorím, že by sme mali zredukovať ciele, hovorím, že sa musíme dohodnúť s členskými štátmi, aby členské štáty urobili veci eh, v rovnakom harmonograme, aby sa eh, vnútorná súťaž neporušila. Teraz pani Vicky Ford hovorí predseda parlamentu. Výskum a inovácia sú dôležité, e, a sú hnacou silou konkurencie schopnosti našej ekonomike. Minulý rok Európske univerzity boli na čele vedeckého výskumu, konkrétne e, Cambridgeská univerzita. Táto univerzita, ale aj mnoho ďalších menej známych inštitúcií, veľké aj malé podniky e, videli eh, moderný výskum, pardon, moderné financovanie v rámci 50 eh, miliónového eh, financovania výskumu, ale bohužiaľ tento proces je jeden z najbyrokratickejších na svete. Minulý rok tento parlament odhlasoval, ako rôzne spôsoby, ako zjednodušiť tento postup, ako sa snaží implementovať komisia tieto reformy. Predovšetkým gratulácia, blahoželám k tejto univerzite vo vašom regióne. Chcel by som podporiť vašu skupinu, keď hovoríte o viacročnom finančnom rámci, pretože to je takým náležitým záväzkom v rozpočtovej terminológii podporovať technológiu a inováciu na celoeurópskej úrovni. Cambridge je univerzitou, ktorá je na poprednom mieste vo svete, ale sú aj iné univerzity v Európe, aj v chudobných regiónoch, ktoré nemajú takýto prístup eh, dostupnosť. Zjednodušenie administratívy pre, administra- pre energetiku a inováciu je našim všeobecným hlavným cieľom, ale aj konkrétnym pre konkrétne rezorty. Myslím si, že inovácia je jednou z našich priorít. Sme veľmi spokojní, že budeme celoeurópsky ju podporovať a dúfame, že dvor auditorov pochopí, aké dôležité je pre vedcov, aby nestrácali čas vyplnením papierov a sústredovali sa na to, čo vedia najlepšie, a to je výskum. Madame Hilda Figueiredo. Pani Hilda Figueiredo. Ďakujem, vážený pán predseda. V mene finančnej konsolidácie e, tieto úsporné programy zhoršujú rozdiely v sociálnej oblasti v Európe, presadzujú sa proti sociálne programy, spochybňujú práva pracujúcich, najmä v oblasti inovácie a energetiky. To znamená, že keď e, budeme takto ďalej pokračovať, tie isté politiky a tie isté tlaky na Portugalsko a ďalšie krajiny, kde je ekonomika krehkejšia, e, tam dôjde k, ešte k zhoršeniu rozdielov a situácia sa zhorší v dôsledku nedostatku solidarity v rámci EÚ. A otázka, ktorá vystáva, je, aké opatrenia budú prijaté, aby sa situácia zvrátila, aby sme mohli efektívne garantovať podporu inovácií v takých krajinách, ako je Portugalsko a ďalšie, ktoré nemajú e, predpoklady na dostatočné verejné investície do tejto oblasti, ako aj na privátne e, investície do energetiky vzhľadom na obrovské e, ceny, e, ktoré platíme za energie. Obyvateľia to totiž veľmi cítia. Ďakujem. Vážená pani poslankyňa Figueredu, poznáte naše stanovisko, pokiaľ ide o túto problematiku. Je to dôležité robiť najmä v takej krajine, ako je Portugalsko, ktoré sa borí e, s problémami v oblasti štátneho drhu. Ale odporúčania, ktoré sme dali v dokumente, ktorý sme práve publikovali, prosíme štáty o to, aby v rámci možností neredukovali investície do vzdelávania, výskumu a ani do energetiky. Lebo naozaj sú štáty, ktoré to robia v širokej miere E, úspešne teda e, sanujú rozpočet, ale vy, niektoré dokonca sa im darí zvyšovať investície do školstva a do vzdelávania a inovácií. Preto je dôležité e, pracovať aj so solidaritou. A prečo aj na európskej úrovni je potrebné zastávať kohéziu a solidaritu. Solidarita je dôležitá a je dôležité zoperatívniť solidaritu. Judith Merkes, one minute. Judith Merkes, jedna minúta. Dank u wel, voorzitter. Innovatie gaat eh, onze economie... Ďakujem, pán predseda. Ak chceme zmeniť našu ekonomiku. Sú isté iniciatívy, ktoré sú veľmi dôležité. Ja by som chcela oveľa integrálnejší prístup komisie. Potrebujeme investície do inovácií a potrebujeme oveľa teda komplexnejší prístup. Takisto k fondom treba ich zjednotiť. Myslím si, že by sme sa mali vyhnúť fragmentácii, napríklad štrukturálne fondy. Potrebujeme e, inovácie, takýto trend v inovácii, ktorý bude podporovaný členskými štátmi. A ešte jedna vec. E, my venujeme vždy veľkú pozornosť veľkým krokom smerom napríklad k veľkým podnikom a zariadeniam. Myslím, že by sme sa ale mali zamerať skôr na menšie nezávislé eh, miestne elektrárne a samozrejme eh, potrebujeme záväzne ciele. Veľmi správne poukazujete na problém nedostatočnej synergie na celoeurópskej úrovni. Myslím si, že Európska rada by sa mala vyjadriť eh, komplexným spôsobom k tejto záležitosti. Čo sa týka partnerstiev v oblasti inovácie, je cieľom vytvoriť nástroj na synergie v rámci existujúcich programov na európskej, štátnej a regionálnej úrovni tak, aby sme zoskupili všetkých aktérov pod e, jednou strechou, tak povediac, a aby sa mohli zrealizovať celoeurópske riešenia a nimi sa vyriešiť spoločenské výzvy. Potrebujeme zrýchliť časový priestor preklenúť medzi tým, kedy sa výrobky ešte len testujú a skúmajú a kedy sa dostanú na trh. Na to potrebujeme väčšie zapojenie sa aj členských štátov, aj komisie. Je to komplexnejší prístup k inovácii, ktorý je siahajúci ďalej ako za sektoralistický rezortný prístup. Ďakujeme. Slovo má Nikolaus Salavrakos. Ďakujem, vážený pán predseda. Vedecký výskum, ktorý bol publikovaný v medzinárodnej tlači a najmä v Grécku, Izraeli a na Cypre ukazuje, že existuje veľké e, množstvo prírodných zdrojov, e, energetických zdrojov na ostrove Kréta. To znamená, že na území Európskej únie e, existujú veľké energetické zdroje. Ako teda Európska komisia zamýšľa podporovať výskum v tom zmysle, aby tieto energetické zdroje boli využité? Ako mm, ich, myslím si, že tieto sa oveľa ľahšie transportujú do Európskej únie ako in, z iných častí sveta. A dovolte mi rovnako, vážený pán predseda komisie, povedať, že že máte veľké šťastie, pretože pracujete v rámci nového rámca, to je Lisabonská zmluva, a to aj napriek ťažkostiam, ktoré spôsobuje finančná kríza. Rád by som navrhol, ale teraz predseda prerušuje vystúpenie. Držte sa prosím rečníckého času, pretože máme ešte ďalších rečníkov, ktorí by chceli vystúpiť. Pán predseda, ďakujem. Eh, prerušili ste váženého člena parlamentu akurát, keď hovoril niečo pekné o mne. Ďakujem za to, čo ste povedali. Eh, čo sa týka prvej časti vášho vystúpenia, my nemáme eh, prostriedky a nie je to ani naša, naša priorita teraz zameriavať sa na e, preskúmanie, na hľadanie nových obnovateľných zdrojov. My sa chceme zameriavať skôr na to prepojenie. E, toto je naozaj veľmi dôležité a v tomto zmysle pred predostrieme aj návrhy na rade. Niečo v tom ohľade sa aj urobilo, napríklad v Pobalti. Teraz spolupracujeme aj s, východným, s východnou Európou a strednou Európou e, prepojenie e, severu a juhu a tak ďalej. A teraz e, sa budeme snažiť pracovať na južnom koridore a na nových spôsoboch získavania energie v Európe a myslím si, že preto by sme mali e, investovať do infraštruktúry. Teraz pán Arthur Karins na jednu minútu. E, pán predseda, komisia e, začala veľmi vítanú iniciatívu oblasti energie a um, získavania energie, avšak výdavky budú zhruba 200 miliárd eur a to by malo byť do roku 2020. E, polovica z toho by mala prísť zo súkromného sektora. Moja otázka je nasledovná. Čo sa týka toho zvyšku 100 miliard do roku 2020, odkiaľ budú pochádzať zdroje z, zo zdrojov spoločenstva? Alebo z nejakých štátnych dlhopisov, alebo nejaké iné zdroje? Ako to bude? Mikrofón. Mikrofón nebol zapnutý. Ako ste povedali, 200 miliard investícií 100 miliard eur investícií treba do roku 2010 a z toho 100 miliard eur musí prísť z trhu ako takého. Ale druhých, tých druhých 100 miliard eur musíme niekde nájsť, aby sa vyvážil súkromný kapitál s verejnými prostriedkami. Preto navrhujeme napríklad rozdelenie trhu alebo ďalšie opatrenia, ktoré zo súkromných investícií urobia racionálnejší a užitočnejší nástroj. Takisto monitorujeme užšie regulačné praktiky, aby sa dali aplikovať realokačné princípy. Týmto sa snažíme preklenúť priepasť. Komisia navrhuje novú finančnú metodiku, aby sme podporovali produkty európskeho záujmu do novej finančnej perspektívy, ktorá siaha až do roku 2013. Okrem grantov tu budú riešenia ako účasť súkromného kapitálu, záruky a verejnosúkromné partnerstva, pôžičky a podobne. Už som hovoril o európskych fondoch, o projektových e, obligáciách, ktoré sa môžu vydať na úrovni Európy. Pani Sonia Alfano, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda 70 v, ro- v roku 2001 pochádzali z individuálnych zdrojov. Ako možno podporovať eh, aj verejné financovanie, ale my od roku 92 sme podporovali vytváranie spaľovní, ktoré samozrejme škodia ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. A toto je jedna z možností, ktorá stojí pred EÚ, ako e, vlastne postupovať. Sú tu dva postupy. V Taliansku e, napriek legislatívnym úpravám sa naďalej spájujú odpady. V nie, najmä v niektorých oblastiach. Ja si myslím, že je veľmi ťažké poznať situáciu vo všetkých krajinách, ale rada by som mala odpoveď, písomnú odpoveď a bola by som rada, aby sa už viac nepodporovalo spaľovanie odpadu. Navyše je trochu zaujímavé, že existuje zákon 77 z roku 2001, ktorý nie je rešpektovaný. Predseda prerušuje. Mrs. Alfano, you rightly... Správne ste poznamenali, že na takúto detailnú otázku nemôžem detailne odpovedať, čo sa týka konania o porušení, ale čo sa týka energetiky a vnútorného energetického trhu, máme 77 konaní o porušení a 55 tých, ktoré sa týkajú vnútorného trhu. Takže ak mi poskytnete túto otázku písomne, tak rád vám ju zodpoviem. Ďakujem za odpoveď odpoveď a teraz pán Franz Overmajer. Ďakujem, vážený pán predseda. Inovácia, ochrana pred klimatickými zmenami, obnoviteľné energie keď eh, prechádzame na stratégiu 2020, tak musíme povedať, že berieme v Európe životné prostredie a jeho ochranu veľmi vážne. Ale keď sa pozrieme trošku za fasádu, tak už vidíme niečo iné. Napríklad jadrová energia eh, je energiou, ktorá je pozitívna. Je to energia, ktorá je jemná. Mier, pán komisár Oettinger povedal, že E, jadrová energia zohráva veľmi významnú úlohu, pretože neprodukuje CO2 a chce predlžiť e, životnosť týchto jadrových elektrární, ale e, veď tu máme viaceré jadrové katastrofy. Pán Barózo, aj vy si myslíte, že my môžeme závisieť od jadrovej energie ako od čistej a bezpečnej energie? Čo sa týka postavenia postoj komisie k jadrovej energetike. Tu platí princíp subsidiarity, niektoré členské krajiny ju majú, iné nie. Čo sa týka jadrovej energetiky ako takej, je pravdou, že ohľadom klimatických zmien menej znečisťuje táto energia než iné. Zároveň treba povedať, že komisia má isté záväzky v súvislosti so zmluvou Euratom, pretože kedysi sme boli k spoločenstvom so skupeným okolo zmluvy Euratom. A preto máme doteraz isté povinnosti žiadať e, bezpečnosť v oblasti jadrovej energetiky od členských štátov a tak mienime postupovať naďalej. Ďakujeme. Teraz má slovo pán Jacek Sariuš Volsky. Nech sa páči na jednu minútu. You, you're bringing a, uh, an optimistic message. Ehm, e, prinášam optimistické, alebo prinášajú sa aj optimistické správy z Arbajdžanu a Afganistanu, a, e, pardon, Turkmenska, ale neviem, že či toto naozaj súvisí s realitou a chcem sa spýtať, že či teda komisia nám mohla zodpovedať e, to, aká je situácia s eh, Nabukom, ktorý by mal poskytnúť 31 miliónov kubických eh, metrov. Eh, z tej návštevy z Azerbajdžanu a Turkmenska som prišiel s jasným záväzkom oboch krajín plne podporovať južný koridor. Podpísal som spoločné vyhlásenie s prezidentom Azerbajdžanu, pánom Alievom, aj prezidentom Turkmenska, pánom Mohamedom, aby o tom, že sa bude dovážať dostatok plynu do Európy. Ale samozrejme ešte sú problémy, ktoré treba riešiť Niektoré e, sa týkajú obchodných rozhodnutí, niektorých podnikov alebo aj toho, ako sa môžu vybudovať jednotlivé e, potrubia. Ale je dostatok plynu v tomto regióne, ktorý sa môže dovážať do EÚ, ak členské štáty e, budú pripravené spolupracovať s týmito krajinami a rozvíjať projekty ako Nabuko alebo iné projekty Južného koridoru. Ďakujem. A teraz pani Silvia Adriana Tykau, posledná otázka. Ďakujem pekne, pán predseda. Treba povedať, že pokiaľ ide o ekonomickú krízu, tak napriek kríze, jej dopadom, nezamestnanosti, ľudia stále musia platiť vysoké faktúry za energiu. Aké opatrenia chce prijať Európska komisia, aby znížila energetickú chudobu? Rád by som sa tiež spýtal, či si myslíte, že keď sa zvýši e, objem Európskeho rozvojového regionálneho fondu, že ho budú môcť členské štáty využívať na e, zvýšenie energetickej efektívnosti e, domov a bytov, najmä vzhľadom na najnovšie e, perspektívy. Trh s energiou samozrejme súvisí aj s ochranou spotrebiteľov, čo sa týka poskytnutia infraštruktúry, služieb a transparentnosť tejto veci a ta, zároveň treba poskytnúť možnosť voľby pre spotrebiteľov. Môžem citovať mnohé ďalšie oblasti, v ktorých my navrhujeme také opatrenia, ktoré priamo odpovedajú na obavy spotrebiteľov. Čo sa týka nižších platieb za energie, myslím si, že v strednodobej dlhodobom horizonte e, pri integrovanom trhu s energetikou by sme mohli dosiahnuť viac, pretože využijeme konkurenciu medzi jednotlivými energetickými podnikmi a odstráni sa tým mnohé, mnohé nerovnováhy. Čo sa týka projektov energetickej bezpečnosti, už som sa vyjadril, že navrhneme do ďalšieho finančného rámca čiastkovo trhové riešenia a čiastočne spoločné investície. Európska komisia pripravuje podobné návrhy pre budúce finančné vyhliadky. Ďakujem všetkým kolegom, hovorí predseda Európskeho parlamentu za túto rozpravu k inovácii a energetike. Je to mimoriadne dôležitá téma, ako všetci vieme. Vďaka vám, pán predseda komisie, pán Baroso. Druhá polovica našej zložitej diskusie sa práve e, ukončila na čas. Veľmi pekne vám za to ďakujem. Ďakujem.